um, drobnom pobrežnom rybolove. Slovo má pani spravodajkyňa na 4 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán komisár, e, vážení kolegovia, moto Európskej únie jednotný v rozmanitnosti je nám jasné, ale pravidlá boli univerzálne a nebrali do úvahy túto diverzitu. Niektoré ustanovenia, nariadenia o rybárstve, ktoré sa týkajú drobného rybárstva, sú toho dôkazom. Legislatíva a byrokracia má k tomu rovnaký prístup. Prvým krokom pri rozvoji nového rámca by mal definovať tento drobný rybolov, ako je tradičný rybolov na Európskej únii. Berie sa do aj špecifičnosť tých jednotlivých regiónov. Európska komisia by mala brať do úvahy kritéria ako veľkosť plavidiel, použitie techniky, E, dĺžka jednotlivých tých rybolovných aktivít a e, takisto dopad rybárstva na dobré životné podmienky v jednotlivých regiónoch. Takže musíme brať do úvahy tento drobný pobrežný rybolov e, na ostrovoch toto rybárstvo, respektíve to rybolov je veľmi dôležitý pre týchto obyvateľov malých ostrovov je dôležité nájsť kompletné riešenia, pokiaľ ide o istý mm, prepad, ktorý sa pozoruje na týchto ostrovoch. Berieme do úvahy ide o negatívny vplyv administratívnych prekážok, preto vyzývame komisiu, aby zabezpečila, aby tento drobný pobrežný rybolov dostal financie z Medzinárodného menového fondu. Tradičný rybolov tvorí veľmi dôležitú súčasť kultúrneho dedictva, mal by tvoriť základ pre e, tvorbu e, turizmu v týchto regiónoch bude dôležité aj e, uskutočniť diverzifikáciu. My by sme mali zabezpečiť, aby tieto ostrovy mali zabezpečený udržateľný rozvoj. Bude dôležité e, investovať do bezpečnosti a do modernizácie plavidiel tieto ciele možno dosiahnuť iba vtedy, ak sa zapoja všetky zúčastnené strany, asociácie, univerzity, technologické centra, ako aj iné lokálne inštitúcie. Preto dôležité, aby sme uskutočnili viac rozhodné opatrenia. Záverom sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí napomohli návrhu tejto správy. Chcem sa poďakovať všetkým členom výboru PECH, ako aj tieňovým správodajcom, ktorí pomohli vytvoriť konštruktívnu atmosféru. Dovolte mi, aby som sa poďakovala chorvátským rybárom, ktorí vlastne napomohli tvorbe tohto rozhodovacieho procesu. Takto sa podarí vytvárať eh, aj nádej, že dokážeme zlepšiť všetko, čo je potrebné v Európskej únii zlepšiť. Ďakujem pekne. Začíname náš systém Catch the Eye. Takže ja by som chcel skutočne povedať, že to je skvelá správa. Táto téma je veľmi dôležitá v Španielsku. 66 ehm, eh, eh, a v Galícii dokonca viac než 80 eh, našej flotily sa venuje takej, takémuto drobnému pobržnému rybolovu. Taktiež naša delegácia sa presne vyberala do týchto oblastí a zistili, že väčšinou sa tu hovorí o rodinných podnikoch, o malých členoch, e, člnoch, a ktoré nemajú negatívny dopad na životné prostredie a nespotrebujú veľa paliva. Takže taktiež potrebujeme podporovať takýto rybolov aj príslušné komunity, ktoré ho pestujú Máme tu e, príslušný e, plán, ktorý treba rozvíjať na udržanie e, tohto drobného rybolovu v Galícii. Taktiež máme takýto plán, taktiež musíme rozvíjať plán na zamestnávanie v tejto oblasti, na uvádzanie na trh týchto príslušných výrobkov a taktiež na zlepšenie energetické účinnosti lodí. Ďakujem. Ďalej pán Ricardo Serrao Santos. Ďakujem za slovo. Takže ja si myslím, že je dôležité uznať e, dôležitosť a zaujímavosť tejto správy e, v, vzdialených regiónoch alebo ryb, dôležitosť rybolovu v vzdialených regiónoch Európy. A je treba podporí takéto malé flotily, aby mohli pestovať tento typ rybolovu. Je treba sa riediť aj vedeckými poznatkami a pozrieť sa na konkrétne e, environmentálne, ekologické podmienky a taktiež hospodársky dopad. Je treba diverzifikovať e, aktivity profesionálnych rybárov a taktiež chrániť naše prírodné zdroje a biodiverzitu. Takže je zásadné toto všetko zapracovať do správy, aby sme mohli podporovať takéto ekosystémy. Ďakujem. Vidím, že časovo sme na tom veľmi dobre a preto dám slovo všetkým, ktorí sa prihlásili do spontánnej rozpravy. Ďalšiu bude hovoriť pán Marias. Ďakujem, Ďakujem. Pobrežný rybolov je udržateľnou formou rybolovu, ktorý môže podporovať eh, v iné formy rybolovu, ale v určitých členských krajinách je tu eh, recesia a preto sú tu i demografické problémy. V krajinách ako je Grécko, ktoré trpí E, e, úspornými opatreniami rybári trpia dopadmi politiky trojky a zažívajú hĺbšie formy recesie. Preto sú potrebné opatrenia na podporu primárneho sektoru, zamerať sa na modrú ekonomiku, revizovať politiky spojené s ostrovami a s pobrežnými oblastiami, príslušné relevantné politiky. A pokiaľ ide o samotné Grécko, mali by sme zabrániť eh, problematike zneužívania eh, daní. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, spoločná rybarská politika potrebuje vážnu definíciu pobrežného rybolovu a potrebujeme podporovať tento kľúčový sektor, aby sme zachovali za, za, e, tradičnú kultúru a tradičné spôsoby obživy na pobreží Európskej únie. Potrebujeme záväzné kritéria, ktoré by zaručili diverzitu tohto rybolovu a taktiež aby bolo možné, aby si pobrežné spoločenstva uchovali e, takéto rybolovné aktivity Potrebujeme trochu viac fantázie pri opatreniach, ktoré budeme zavádzať v tomto sektore, pretože od toho bude závisieť, či v Európe zachováme e, takéto aktivity, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a či taktiež napomôžeme cestovnému ruchu do budúcnosti. Takže prosím, e, počúvajte, o čo vás žiadajú občania. Ďakujeme, teraz má slovo na minútu pán Ferrera. Ďakujem. Reforma spoločnej liberálnej politiky neprispela k, k tomu, aby sa vyriešili veľké problémy, ktoré eh, riešia malé pobrežné regióny, kde je taký malý remeselný rybolov. Naopak, mnoho problémov sa zhoršilo. Tu chcem povedať, že je dôležité, aby sme sa vrátili k našim starším návrhom, a to je vypracovanie špecifického komunitárneho programu pre podporu takéhoto rybolovu. Treba tu mať diferencovaný systém, kde sa to presne prispôsobí eh, špecifikám tohoto segmentu. Modernizácia floty, zlepšenie zárobkov v tomto sektore. Ak to bude potrebné, treba zasiahnuť aj do hodnotového reťazca a treba tiež zabezpečiť, aby sa rozšírili zóny, kde sa môže prevádzkovať tento malý remeselný rybolov. Tým sa ochránia miestne komunity. Nestačí prísť len s nejakými prehlásením, že treba malý rybolov chrániť. Treba naozaj pretaviť ich v konkrétne opatrenia a konkrétne kroky. A tu máme pred sebou obrovský kus práce. Ďakujem. Ďakujem. Kolegovia, by som poblahožala pani Tomašič k vynikajúcej správe, ktorá prispieje k zlepšeniu života rybárov. Táto politika od roku 2014 by mala zlepšiť život e, mnohých. Zlepšovanie života v pobrežných oblastiach sa nedá uskutočniť, kým tu nebudeme mať e, nariadenia, ktoré za, za, zakážu e, tradičné metódy a siete. To e, vedie k odľudneniu ostrovov. Ľudia nedokážu e, si e, zabezpečiť svoje základné potreby. A myslím si, že by sme mali definovať e, e, pobrežný Eh, rybolov v súlade s ekonomickými charakteristikami a špecifikami regionov. Nie len formou eh, veľkosti a silou eh, lodí. Ďalší rečník na minútu. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Všetci súhlasíme s tým, že je treba, aby sa Európska únia snažila a chránila tradičné rybárstvo. Hovoríme tu o spôsoboch živy, ktoré je treba chrániť, ale taktiež sú to sociálne a hospodárske aktivity, ktoré naďalej môžu prinášať prospech, pokiaľ zavedieme príslušné špecifické opatrenia pre tento špecifický rybolov. To potrebujeme. A v prípade niektorých regiónoch, je to dôležité, ako podal kolega Ferrao, sú to napríklad ehm, okrajové regióny, kde E, sú rybári, ktorí využívajú tradičné metódy a okrem toho rešpektujú zákony životného prostredia. A rybolov tohto typu taktiež napomáha hospodárskému rozvoju týchto regiónov a taktiež napomáha, pretože sú veľmi vzdialené napríklad od kontinentu. Preto potrebujeme opatrenia, ktorým by sme chránili takýto rybolov. Musíme podporovať inováciu a rozvoj a zaručiť, že i ich e, člny budú môcť naďalej bráziť moria a loviť ryby. Ďalším rečníkom je na minútu pán Caputo. Ďakujem veľmi pekne. Komisia by mala podporovať projekty, ktoré sú inovatívne. Rozvoj rybolovných oblastí by mal byť podporovaný. To by mali byť priority eh, pre komisiu, boli by to byť prioritne projekty, ktoré vytvárajú pracovné eh, miesta gastronómia, turistická činnosť, to všetko by malo byť podporované. Komisia by mala investovať do diverzifikácie rybolovu, e, obchodovanie s určitými výrobkami, alebo aj podpora výrobkov e, prostredníctvom podporovania lokálnych trhov. Okrem toho je dôležité, aby komisia a členské krajiny postupne e, podporovali rybolov, aby tu boli sociálne a ekologické udržateľné činnosti. Ťažisko e, by malo byť financovanie z Európskeho fondu pre e, morské zdroje. Ďakujeme a teraz má slovo pán Jakovčič na minútu. Ďakujem pekne. Spoločná rybolovná politika sa javí byť niečím, e, e, čo vynašiel nejaký e, byrokrat, kde si v, v bruselských budovách na 12. poschodí. Táto správa je vynikajúcim výsledkom tvrdej práce, práce dlhých rokovaní a preto by som chcel poďakovať pani spravodajkyni a vyjadriť svoju podporu. Rád by som tiež videl malé pobrežné rybolovné jednotky, aby mohli využiť rezervy európskej rybolovnej politiky. Je to veľmi dôležité pre živobytie množstva ľudí, ktorí žijú na ostrovoch, takisto pre podporu cestovného ruchu a gastronómie týchto ostrovov či pobrežných oblastí. Rád by som vyjadril e, podporu tejto správe a určite budem podporovať túto správu v Chorvátsku i v ďalších e, pobrežných a ostrovných oblastiach v Európe. Ďakujeme a teraz má slovo pani Petír. Podporujem túto správu a chcem poďakovať pani Tomášič, k jej návrhu pozmeniť e, stredomorské nariadenia a existujúce nariadenie k e, rybolovným zariadeniam. Malý e, pobrežný Libelov je ekonomicky, sociálne a kultúrne veľmi dôležitý pre chorvátske pobrežné a ostrovné oblasti. Preto som e, spustila iniciatívu, aby sa toto malé, e, táto malá rybolovná oblasť pridala do zoznamu kultúrneho dedičstva Chorvátska. Zákazy tohto rybolovu by mala veľký dopad, veľmi zlý dopad na bytie týchto uh, oblasti, ktoré sú už tak odlinené. Tradičné zariadenia týchto ostrovov sú e, postoročia e, tradičnými veľmi dôležitými zariadeniami a preto si myslím, že by sme mali prijať regionálny prístup, pokiaľ ide o spravovanie e, morských zdrojov. Treba zohľadniť všetky geografické, biologické a ďalšie špecifika chceme eh, podporovať tento typ rybolov. A teraz pani Garcia Aguilera. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som predovšetkým pogratulovať pani Tomášiš, pretože odvedla veľký kus práce a taktiež eh, načúvala nám, čo sa týka našich návrhov a myslím si, že tá správa je veľmi dobrá chcem, pán komisár, zdôrazniť, že prakticky všetci kolegovia hovorili o tom, že potrebujeme novú definíciu e, tradičného pobrežného rybolovu a to je veľká náhoda v rámci tejto správy. Je treba nová definícia. Ale nestačí len definícia. Potrebujeme eh, vyslovne podporiť tento rybolov a doteraz prostredníctvom operatívnych národných programov nedošlo takéto pozitívne diskriminácii tohto rybolovu. Takže treba využiť túto príležitosť a v tejto správe eh, hovoriť aj o tom, že eh, je tu aj napríklad aspekt cestovného ruchu, ktorý je dôležitý. A opäť chcem pogratulovať pani Tomašič a podporiť jej správu. Ďakujem. Mm, mm, Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár Verla, je veľmi dôležité, aby sme v tom základnom nariadení kompletne prijali aspekty drobného pobrežného rybolovu, súvisí to takisto so spoločnou politikou rybolovu. 70% všetkých podnikov rybárskych patrí práve k tomuto drobnému pobrežnému rybolovu. Regionalizácia zohráva preto veľmi dôležitú úlohu. Je dobré, že pán komisár veľa dáva istú slobodu členským krajinám. Nehovorí, že paušálne sa všetko všetkým hodí. Je teda dôležité, aby sa orientovalo na tieto drobné rybolovné regióny. Konkrétne napríklad my máme hotový plán, ktorý sa týka regiónu Balckého mora. Nemusia sa zapisovať mnohé E, odpracované hodiny. Takže to sú signály práve tým drobným rybolovným podnikom, ktoré sú pre nás autentické spolu s turizmom a premiet, premietne sa to určite aj v Junkerovom pláne. V mene komisie je opäť na rade pán komisár Vela k tejto správe. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení členovia parlamentu. E, Ví, vítam e, túto iniciatívu o iniciatívu inováciách a diverzifikácii drobného pobrežného rybolovu. Chcem sa poďakovať pani spravodajkeni za túto správu. Ako viete, fond, rybársky fond na obdobie 2014 a 2020 bol výsledkom intenzívnych rokovaní medzi Európskym parlamentom a radou. Vďaka tomuto fondu členské krajiny podľa všetkého budú eh, vykonávať to, čo sa žiada, či navrhuje v tejto správe tento eh, fond ráta s 80% práve pre tento drobný pobrežný rybolov. Konkrétne sa bude poda- pomáhať start-up tom v oblasti pobrežného rybolovu. Budú sa ponúkať formy vzdelávania, bude sa rozvíjať inovácia. Je zodpovednosťou členských krajín, aby rozhodli o operačných programoch alebo prevádzkových programoch ako premietnú strategické preferencie do konkrétnej podpory pre rybárskú flotilu. Čísla sú výpovedné, pokiaľ ide o malý pobrežný rybolov. Teraz sú to 3 štvrtiny, 75 aktívnych rybolovných flotíl. Konkrétne berieme aj do úvahy otázku e, vykládok či prekládok, s čím súvisia aj pracovné miesta. Značný pomer Eh, pracovných miest sa vzťahuje na čiastočnú, čiastočnú eh, pracovnú dobu. Je skutočnosťou, že tieto malé plavidla sú veľmi dôležité pre prežitie týchto Eh, rybolovných podnikov, ktorý, ktorých živobytie závisí od eh, rybolovu. Flotily sú veľmi dôležité. Bude dôležité, aby sa aj vytvorili plnohodnotné pracovné miesta. Sú veľmi dôležité eh, pre prežitie E, pobrežných, teda podnikov pobrežného rybolovu. Niektoré populácie e, rýb sa vyvíjajú tak, že niektoré flotily dokážu loviť udržateľným spôsobom, tvoria sociálne benefity a pridanú hodnotu, preto bude dôležité Um, predchádzať asymetrickej politike rybolovu. Uznávame rovnakú dôležitosť eh, malobiedného pobrežného rybolovu. Dovolte mi, aby som pripomenul, že tento rybolov má už eh, benefity z podpory eh, rybárskeho fondu. Pokiaľ ide o predložené návrhy, pokiaľ ide o revíziu kontrolne, kontrolného nariadenia. Musíme byť opatrný, aby sme predišli tomu, aby nešlo ku zhoršovaniu situácie v súvislosti s tým určeným stropom 12 míl. Osobitne treba hovoriť o regulačných požiadavkách. Je možné, že môže dôjsť ku zhoršeniu situácie v tých oblastiach, kde už je veľký nátlak na regulované i neregulova- neregulované populácie rýb. Ja si myslím, že sa to premietne aj e, pokiaľ ide o životné prostredie. Pokiaľ ide o reguláciu, tieto e, plavidlá, ktoré sa vzťahujú na menej ako 12 metrov. No a toto bola, to bol e, predmet rozhovorov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 Bod 1 v správe navrhuje, analizuje a diskutuje a v konečnom dôsledku nebolo možné dospieť eh, k dohode o novej definícii. Regionalizovaný prístup by mohol mať istý význam, ale aj s rizikom, že sa vytvoria nerovnaké podmienky. Záverom chcel povedať, že všetky flotily týkajúce sa týchto malých pobrežných flotíl budú dôležité pre tieto rybolovné oblasti. Treba zabezpečiť environmentálne, ekonomické a sociálne formy udržateľ, udržateľnosti týchto oblastí. K dispozície je veľká podpora verejn, verejnosť. Keď sa budú troška uvoľňovať požiadavky kontroly, potom e, to rozšírenie toho obmedzenia na 12 míľ. Podľa mňa sa zákonor, zákonodarcovia k tomu ešte vrátia, k tomuto nariadeniu o kontrole. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým končím rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra. Dostávame sa k predpo-